the Kolegovia, začneme. Máme ešte oznámenie, predtým ako začneme hlasovať, eh, počas toho, ako sa budete usádzať. Rada by som vás poinformovala, že v pondelok eh, spoločne s predsedníctvom rady a v súlade s pravidlom 724 rokovacieho poriadku predseda podpíše 6 rozhodnutí v súlade sa spolurozhodovacím postupom. Názvy týchto rozhodnutí budú zverejnené v zápisnici tejto schôdze. Teraz by som vás rada požiadala, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať hlasovať čo najskôr and I will make it clear as normal that I will not tak ako to mám vo zvyku, nebudem čítať eh, čísla, ktoré budú zodpovedať eh, výsledkom hlasovania a nebudem ani ďakovať po každom hlasovaní. But the first item is Prvým bodom na našom programe je v súlade s jednodušeným postupom rozhodnutím 138 rozkorakovacieho poriadku. Je to správa pána Skúriu o Európskom roku dobrovoľníckej práce. Mm, ak sa nemýlim, spravodajca by rád vystúpil. Sí, solo... Len veľmi stručne, pani predsedajúca, ďakujem pekne. Ja by som rád poďakoval tomuto parlamentu a všetkým výborom, ktoré pracovali na tejto správe, odvedli veľmi náročnú prácu. Chcem poďakovať všetkým spravodajcom, všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí sa podielali na príprave tejto správy. Myslím si, že správa, ktorú sme vypracovali, dokazuje, aká dôležitá je dobrovoľnícká práca